colleagues. Um, good morning, everybody. Good morning, those who weren't um, obviously not at coordinator here yesterday. And for those... Dobrý deň, dámy a páni. Včera sme sa už niektorí videli, uh, respektíve aspoň v Štrasburgu, takže už som asi želala eh, šťastný nový rok, uh, ktorý sme sa nevideli, tak vám ho želám teraz. Teraz ideme hlasovať do 11. potom príde budúce predsedníctvo. Niektoré z eh, plánovaných hlasovaní však boli zrušené, takže by to nemuselo trvať až tak dlho. Tak začíname bodom číslo 11, stanovenie programu Európskeho zboru Solidarity. Spravodajkyňou je pani Teocharus. Máme ju tu. Eleny, chcete vystúpiť? Just to thank Christian and Harris for their hard work. Len chcem poďakovať za tvrdú prácu, ktorú všetci odviedli. Hard work, so v poriadku, ďakujeme teda všetkým a bez veľkých odkladov môžeme začať hlasovať. Najprv možno testovacie hlasovanie. Otváram hlasovanie, preverme si, či e, naše zariadenia fungujú. 19 kartičiek, 19 hlasovali v poriadku, všetko funguje, zdá sa. 26 za, pr- proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 10 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Blok 27, 28 a stovka. Kto je za? Proti? čo sa deje. Nechcete blok, takže tak e, po častiach. 27 najprv za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 100 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 104 za až po 31, myslím, že môžeme ako blok, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 107 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si 107. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto. Za, proti, zdržal sa niekto. 108, teraz ešte preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 11 k 9 prijaté. 33 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 109 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 za, proti, zdržali sa. 38 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 39 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 111 za, proti. Preverme si 111. The vote's closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Bol tu asi nejaký zmetok. 113. Prepačte, 112 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 113 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 116 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si 116, prosím. Končím hlasovanie. 12 k 8 prijíma sa. Just checking that, that the... Preverujeme to stále. Can we do 40 and 41 together? Môžeme spojiť 4, 40, 41. Príjima sa. 117 za, proti. Zdržal sa niekto. Preveríme si 117. Hlasujme. The vote is closed. Končím hlasovanie. Carry 10-9. Príjima sa. 118 <clears throat> za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 119 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Okay. Um, old amendment on amendment 119. 119 <clears throat> za. proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 120 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 122 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 123 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13a za, proti, zdržali sa, príjma sa. 13b za, proti, príjma sa. Ďalšie sú bezpredmetné. 127 za, proti, príjma sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 128 za, proti, príjma sa. 129 za, proti, príjma sa. 130 za, proti, prijíma sa. 44 za, proti, prijíma sa. 131 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 132 za, proti. 132 si overme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 133 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 1, 3, 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Úvodné ustanovenia. 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Môžeme unblock 46 až pro trojku. Za. Prepačte, až po... Nie. Po trojku. 46 za, proti, príjima sa 1 za, proti, príjima sa 2 za. Preveríme si dvojku. Končím hlasovanie. Príjima sa. 47 za, proti, zdržal sa, niekto príjima sa. 3 za, proti, zdržal sa, niekto príjima sa. 48 za, proti, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, prijíma sa. 4 za, proti, prijíma sa. Blok k 4 až 5, nie, až 8, všetky až po 8. Môžeme unblock za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, prijíma sa. 55 za, proti, zamieta sa. 56 za, proti, zamieta sa. 57 za, proti, zamieta sa. 9 za, proti, prijíma sa. 58 za, proti, prijíma sa. 59 za, proti. 59 preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 60 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 12 za, proti, prijíma sa. 65 za, proti, zamieta sa 66 za, proti, prijíma sa 13 za, proti, prijíma sa 14 za, proti, prijíma sa 67 za, proti, preveríme 67, 67 ešte raz, proti, preveríme to, Končím. Hlasovanie zamieta sa. 68 za, proti, zdržali sa. 68, preverme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 12 ku 9. 69 za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ej, 18 za, proti, zdržal sa, niekto príjma sa. 19 za, proti, zdržal sa, niekto príjma sa. 20 bola stiahnutá. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, niekto príjma sa. 21 za, proti, zdržal sa, niekto príjma sa. Kompromis 8 za, proti, Preveríme si kompromis 8. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 86 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 87 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 88 v bloku až po 25 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 89 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme 89. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 90 za, proti, preveríme 90. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 91 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 92 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za. 93 si preverme. Končím hlasovanie, prijíma sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. 1 bol proti 20 za. Blahoželám k vašej práci, kolegyňa.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 Končím hlasovanie. Prijíma sa. 2 za, proti. Zdržal sa niekto. Dvojku si preverme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 3 za, proti. Zdržal sa niekto preveríme si 3. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 4 za. Proti. Držal sa niekto. Preveríme si štyrku. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 1 za proti, príjima sa. 7 za, proti, príjima sa. 8 za, proti, príjima sa. 9 za, proti, príjima sa. 10 za, proti, zdržali sa. Preverujeme 10. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Šiesti sa zdržali hlasovania. 11 sa proti. Zdržali sa hlasovanie. Preverme si 11. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 12 za. Proti zdržali sa, prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 15 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 16 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 17 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Teraz stanovisko e, celom znení elektronicky. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Prijíma sa 16 sú za, 1 bol proti, 4, 4 sa zdržali. Ďakujeme ti, Nir, za tvoju prácu. A teraz bod číslo 13. Absolutorium k EDF, e, Európskemu rozvojovému fondu. Spravodajcom je zase Nir Deva. Takže môžeme hlasovať. Pozmeňovací návrh 1 za, proti. Overíme si jednotku elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2 za, proti prijaté, 3 za, proti. Overíme si trojku, hlasovanie otvorené. Ukončené. Schválené. Pozme sa 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 6 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si šestku. Elektronické hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. schválené. 7 za, proti, zdržali sa 5, 5, 8 za, proti, zdržali sa prijaté 9 za, proti, zdržali sa overíme si 9. elektronické hlasovanie otvorené myslím, že je to tak ako naposledy hlasovanie ukončené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 15 za, proti zdrli sa prijaté, 16 za, proti zdrli sa prijaté, 17 za, proti zdrli sa prijaté, 18 za, proti zdrli sa. Overíme si 18 elektronické hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté 11 za, 9 proti, 19 za, proti overíme si 19 elektronické hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 10 za, 7 proti, takže je to prijaté. 20 za, proti prijaté, 21 za, proti zdrhli sa prijaté, 22 za, proti zdrhli sa prijaté. 8 o stanovisku ako takom. Hlasovanie ukončené. 18 za, nikto nie je proti, teraz sa zdrhli, ďakujem pekne. Teraz prejdeme na bod číslo 14. Vykonávanie naredenia o VSP. pravodajca Engel Áno, ja som to zdedil od Bogdana Ventu, keď tu ešte bol. A myslím, že jednoducho môžem len poďakovať všetkým, ktorí boli toho zaangažovaní. Môžeme prejsť na hlasovanie. Ďakujem, takže sa na 2 za, proti, zdrali sa prijaté. 4 za, proti, zdrhli sa. Overíme si elektronicky štvorku, hlasovanie otvorené. Hlasovanie neukončené. Prijaté 21 za, 0 proti, tak niekto asi eh, sa nespýtal svojich koordinátorov, pretože som naozaj nič nevidela. Kolegovia, musíte to trošku pozmeniť, lebo na to vedlo trvať. 8 návrh 5 za, proti zdrhli sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti zdrhli sa zamietnuté. 7 za, proti zdrhli sa prijaté. 8 za, proti, zdrhli sa prijaté. 9 za, proti, zdrhli sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdrhli, overíme si 14. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A veľmi tesne, ale prijaté. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, overíme si 21 hlasovanie otvorené. Všetci hlasovali, dobre hlasovanie ukončené. 11 za, 10 proti, je to prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 24, e, to je hlasovanie počasia prvá časť, e, za, proti, zdržali sa. poveríme si prvú časť 24 hlasovania otvorené. Všetci hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 11 za, 10 proti. Druhá časť za, proti. Zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, overíme si 28, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté 11 za, 10 proti. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. A potom budeme hlasovať o stanovisku v jeho pozmienenej podobe. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 20 za, nikto nebol proti, jeden ten sa zdržal. Ďakujem Frank, ďakujem Bogdan. A pozdravíme do Polska, do jeho mesta. Ďalší bod programu 15. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou republikou o vynúžiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve. Spravodajca je Jan Zahradil, ani ten tu nie je, nevidím ho. Čiže budeme hlasovať iba o, o stanovisku ako takom. Čiže to je bod 15. Bude to hlasovanie podľa mien, elektronické hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Je to postup súhlasu. Súhlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. 20 za, 1 proti. Prejdeme na bod 16, to je to isté, je to uznesenie a súhlas, jeden za, za proti. Ste za či proti, Frank?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 prijaté, 10 za, proti zdrali sa prijaté, 11 za, proti zdrali sa prijaté, 12 za, proti zdrali sa prijaté, 13 za, proti zdrali sa prijaté, 14 za, proti zdrali sa prijaté, 15 za, proti zdrali sa prijaté, 16 za, proti zdrali sa Overíme si 16, hlasovanie otvorené. Socialisti, vždy ma to zmetie, keď tak mávate rukami v rôznych časoch. Hlasovanie ukončené 20 za 1 proti. Dobre, aspoň sme sa prebrali a vieme, že dávame pozor. 17 eh, je bezpredmetný, pretože 16 bola prijatá a budeme hlasovať o stanovisku ako takom v jeho pozmenenej podobe hlasovanie otvorené, hlasovanie podľa mien. Hlasovanie ukončené, prijaté, jednohlasne schválené. Kolegovia, takže dostávame sa ku koncu hlasovania. Ďalšie tri hlasovania sú presunuté na 7. februára. Teraz si musíme robiť prestávku, pretože predsedníctvo je naplánované na 11 a nemôžu prísť skôr. Prosím vás, e, vráťte sa o 11. stretneme sa s rumúnskym predsedníctvom a popoludní máme na pláne stretnúť sa s komisárom, takže prosím, dostavte sa. E, ďakujem a vidíme sa o 11. Okay, colleagues. Kolegovia, môžeme prejsť na bod 20 programu. Je tu výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Teodorom Meleškanom. Snažím sa o správnu výslovnosť. Je to minister zahraničných vecí Rumunska. Rumunsko začiatkom mesiaca prebralo predsedníctvo a je to poprvýkrát, odkedy vstúpili do EU v roku 2007. Pred Vianocami sme mali zasadnutie predsedov a e, s niektorými z vašich kolegov som mala bilaterálne zasadnutia. Dojem bol taký, že to bolo veľmi efektívne. E, vnímame predsedníctvo ako dobre naštartované. Dúfame, že teda týchto še- nadchádzajúcich 6 mesiacov bude pre parlament krátších než normálne, pretože čakáme voľby, ale dúfame v dobrú spoluprácu. Kolegovia, ako viete, na našich zasadnutiach hovoríme zväčša o humanitárnej pomoci, pretože vysoká predstaviteľka je zodpovedná za otázky e, rozvoja, ministerstvo zahraničných vecí Rumúnska pokrýva široký diapazon záležitostí keď som bola v lete na samite, kde sa riešili e, rozvojové ciele, tak som sa stretla s niektorými zástupcami vašej vlády, hovorili sme presne o tom, ako Rumunsko pracuje na dosiahnutí týchto e, cieľov. Preto som veľmi rada, že ste dnes tu a tešíme sa na to, čo nám poviete o humanitárnej pomoci. Vo štvrtok Máme naplánovanú schôdzu na tému Jemenu. Hovorí, budeme hovoriť aj o tom, čo sa deje vo Venezuele, kde dochádza ku kolapsu ekonomie a z toho plynúcej krízy. Ako výbor samozrejme sledujeme aj migračné pohyby vo svete, aj v Európe a rovnako aj v mnohých rozvíjajúcich sa krajinách a veľmi aktívne sa venujeme otázkam vzdelávania detí, utečencov, pretože v mnohých e, utečeneckých táboroch e, e, tí ľudia neostávajú len rok, dva, ale oveľa viac rokov a deti naozaj nechodia do školy a preto pracujeme práve na riešení takýchto núdzových situácií. Pán minister, nech sa páči, dávam teraz slovo a potom vám budú kolegovia môcť klásť otázky. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, mne je naozaj veľkou cťou, že sa dnes môžem na vás obrátiť. Výbor nám neustále pripomína problémy našich čias, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie blahobytu e, e, ľudí. Podľa istých správ sa odhaduje, že 132 miliónov ľudí tento rok zo 42 krajín bude potrebovať e, medzinárodnú humanitárnu pomoc. Väčšina takýchto šokujúcich situácií vzniká kvôli ozbrojeným konfliktom a potravinovej bezpečnosti. Hovorili ste, spomínali ste Jemen, ktorý budete riešiť dnes popoludní. Táto krajina zosobňuje celú komplexnosť a intenzitu dnešnej, dnešných kríz. Je tam ozbrojený konflikt, e, verejná infraštruktúra nefunguje a 20 miliónov ľudí e, nemá prístup k potravinám a šokujúce odhady UNICEFu uvádzajú, že každých 10 minút v Jemene umrie dieťa. Len jedno z tých čísel by som uviedol. Je to naozaj úderný príklad, príklad masívneho rozmachu humanitárnej krízy. je potrebné riešiť mnoho otázok aj v rámci prebiehajúceho konfliktu v Sýrii. Ten už trvá 8 rokov a nie je tu jasná perspektíva eh, možného návratu občanov. Na východe Európy takisto konflikt eh, na Ukrajine má ovplyvnil vyše 4 milióny ľudí a viedlo k presunu vyše milióna ľudí. A z tých ľudí asi 3,4 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc. Prírodné katastrofy, ako napríklad eh, ktoré sme zaznamenali v rôznych kútoch sveta, si taktiež vyžadovali e, e, humanitárnu e, činnosť. Mrzí ma, že vám uvádzam takéto veci, smutné veci, ale taký je stav veci a EU musí naďalej pokračovať ako líder humanita- v sfére humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci. Rumunské predsedníctvo podporuje tento prístup E, ako iste viete, Rumúnsko umiestnilo e, koheznú politiku naozaj na prvé priečky nášho politického pro- programu, či už ide o vnútornú alebo vonkajšiu koheziu. A vediem ma, privádza pardon, k druhému bodu e, priorit predsedníctva. A tým je predstava Európskej únie ako globálneho aktéra, máme tu toľko problémov, vízie, ktorým musíme čeliť. Európska únia jednoducho nemá na výber. Musí, musí sa zhostiť svojej zodpovednosti. Humanitárna pomoc a rozvojová politika sú zásadné pri posilňovaní a ďalšom teda posilňovaní úlohy EÚ ako hlavného globálneho aktéra Mne sa zdá, že niekoho telefón ruší, ale nesúvisí to s našim výborom. O, ja som myslel, že ja som povedal niečo, čo bolo mimo. Nie, nie, nebojte sa. Eh, Vážené poslanky, vážení poslanci, dovolte mi, aby som teraz prešiel k tomu, ako chce naše predsedníctvo pretransformovať svoje priority do konkrétnych krokov je zjavné, že tá cesta k riešeniam často začína vo fáze prevencie, prevenciou. Rumunsko preto zdôrazní ako prvú prioritu úlohu znižovania rizika katastrof, čiže prevencia, zjemňovanie dopadov a pripravenosť. A naše predsedníctvo sa chce v tomto rámci zamerať na implementáciu. Ďalej chceme podporovať tvorbu kapacít v prípade naliehavej hm, lekárskej hm, reakcie, teda záchrana životov a riadenie kríz. Tiež chceme úzke prepojenie medzi humanitárnou pomocou a mechanizmami civilnej ochrany. Teda chceme taký komplexný rámec bezpečnosti v súlade Eh, s závermi rady v súvislosti s krizovými situáciami budeme venovať pozornosť vzdelávaniu pri podpore znižovania rizik a posilňovania odolnosti. Napríklad utečenské tábory, ako tu už odznelo. Takáto príprava na krízy je kľúčová, lebo zameriava sa na deti a zameriava sa na mládež ktorí predstavujú jednu zo zraniteľnejších skupín v prípade dopadov krízy, keďže práve vyrastajú v kontexte, ktorý často negatívne vplýva na proces vzdelávania a výchovy. Mali by sme sa vyhnúť riziku, že prídeme o celú generáciu. Včasné varovanie a pripravenosť sú nevyhnutné, aby sme minimalizovali prerušenie procesu vzdelávania vzhľadom na prírodné krízy alebo vojny. Máme silné systémy a partnerstvá, ktoré už existujú, aby sme mohli reagovať rýchlo, účinne, efektívne v oblasti vzdelávania. So zohľadnením špecifík tých detí, eh, ktoré sú v takýchto situáciách. Osobitný aspekt, ktorý bol predmetom diskusí, je finančný aspekt. Problémy v súvislosti s financovaním tejto oblasti mm, sa týkajú e, rokovaní, takže máme tu donorov, dlhodobú prevenciu a urgentnú reakciu, ktoré stoja akoby jedna proti druhej. Čiže budeme sa snažiť hľadať cesty, aby aj verejný, aj súkromný sektor, teda prostriedky z nich, mohli smerovať na iniciatívy DRR. Európska únia musí byť vydateľná. To je naša povinnosť. Vážené dámy, vážení páni, nedávno sme si pripomenuli teda takto minul sme oslavili vstup do roku 2019. Eh, je to rok, ktorý je súčasťou určitej éry zmien, neustálých zmien. A je teda zjavné, že sú tu eh, zároveň vynikajúce príležitosti, ale aj obrovské výzvy. A jedna z nich súvisí s novými technológiami. Ak dovolíte, krátko by som o tom pohovoril. Nové technológie zásadne menia to, ako svet funguje. Humanitárny sektor nie je výnimkou. Keď hovoríme o raste umelej inteligencii, virtuálnej realite aj aplikáciách, o big data alebo technológiách blockchainu, za každým je tu potenciál zlepšiť alebo naopak poškodiť poskytovanie pomoci. My by sme počas predsedníctva diskutovali s jednotlivými aktérmi o tom, ako my ako darcovia môžeme prispieť k ďalším inováciám v sektore humanitárnom, či už ide o konfliktné scenáre alebo e, krízy týkajúce sa prírodných katastrof. Tie krízy budú dvojaké. Poprvé, ako využiť e, takéto technológie na lepšie poskytovanie pomoci, ako ich môžu do najlepšie využiť. A po druhé, ako pomôcť príjemcom takéto, takúto pomoc absorbovať. Čiže budeme musieť vytvárať synergie, humanitárne inovácie, musíme zapojiť súkromný sektor podporou Európskej siete humanitárnych inovácií. A sú tu ešte aj tie e, jadrové body pre mm, súkromný sektor, členské štáty, tak ako to spustila komisia a ako sa na tom e, zhodli členské štáty. Musíme si však uvedomiť, že inovácie nie sú um, všeliekom a že je potrebné k nimi pristupovať obozretne. Musíme zvážiť, zvážiť aj rizika, ktoré sú spojené s novými technológiami, napríklad uh, rizika súvisiace s ochranou osobných údajov, šírenie falošných informácií, dezinformácií na sociálnych médiách a dopady pre civilov aj humanitárnych pracovníkov, keď sa používajú nové technológie ako napríklad eh, nástroje eh, kontroly na diálku, dróny napríklad, keď sa používajú pri vyhľadávaní a záchrane v takýchto misiách. Komis- pardon, Rumunsko využije mandát e, pracovnej skupiny pre humanitárnu pomoc a potraviny. Pôjde teda o otázky monitorovania humanitárnych kríz. Nebudeme teda, pardon, budeme, budeme úzko monitorovať e, existujúce humanitárne krízy, či už tie novo vzniknuté, alebo také, čo sa už ťahajú roky a budeme sa snažiť reagovať jednak na rozšitými, ale hlavne jednotnými riešeniami. Chceme naozaj prepájať dostupné zdroje čo najefektívnejšie. Predsedníctvo bude hájiť väčšiu mieru koordinácie medzi členskými štátmi, komisiou a SVČ a budeme v úzkom kontakte s Európskym parlamentom. Budeme prizývať tretie strany a partnerov, napríklad zástupcov medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti, aby sa s nami podelili o svoje e, skúsenosti a názory z terénu. vzhľadom na rozsah súčasných kríz, ako aj vzhľadom na tendenciu zmiešanej povahy e, príčin sa môže napríklad e, vyskytnúť prelínanie, e, vojny, e, obdobia sucha, teda potravinovej krízy, teda kríza v kríze. A Tiež často dochádza k porušovaniu a udržiavaniu medzinárodného humanitárneho práva. Preto sa budeme snažiť v takýchto prípadoch byť sprostredkovateľom. A ešte, ak dovolíte, posledná myšlienka v tejto súvislosti. Humanitárne krízy a konflikty, ktoré sú ich príčinou, sa stávajú čoraz dlhšími. A práve preto, práve teraz potrebujeme čo najkohrentnejší prístup k humanitárnemu rozvoju a mieru. Nezvratný pokrok sa nedá dosiahnuť bez integrovanejšieho prístupu Európskej únie, kde naozaj spojíme sily všetci, a týmto znásobíme dopady nášho úsilia. Rumunské predsedníctvo chce tlačiť na e, tieto dôležité zmeny v súlade s politickou dohodou 2017 medzi Európskym parlamentom a radou v Európskom koncenze o rozvoji. A dúfame, že počas nášho predsedníctva budeme svedkami úspešných rokovaní pokiaľ ide o partnerstvo post-Kotonu. Rumunsko stále poukazovalo na potrebu posilniť európsku spoluprácu s veľkou skupinou krajín AKT. My počas predsedníctva chceme prispieť tým, že zorganizujeme 37. zasadnutie spoločného parlamentu zhromaždenia AKT EU v Rumunsku. Bude to na konci marca a dúfame, že teda rozhovory počas tej schôdze budú zmysluplné a že pomôžu posilniť súčasné a budúce partnerstvo. Dámy a páni, myslím si, že naša schôdza je kľúčová, pretože mm, naozaj v začiatku predsedníctva je potrebné spustiť dialog s priamo volenými zástupcami európskych občanov. Počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť o to, aby sme mali efektívnu spoluprácu medzi inštitúciami, medzi radou a Európskym parlamentom. A ja som osobne pripravený na úzkú spoluprácu s výborom DV a s každým jedným z vás. Ešte raz sa chcem poďakovať za túto príležitosť vystúpiť vo vašom kruhu a už sa teším na vaše otázky a teším sa na živú diskusiu. Ďakujem pekne. Um, thank you very much, minister, for giving us that overview. Ďakujem pekne, pán minister, za tento prehľad. Tešíme sa, že ste povedali, že ministri tie naťahujúce sa, vlečúce sa krízy eh, tiež eh, vnímajú to sú stále tie isté krajiny, stále tie isté problémy a hoci teda humanitárna pomoc e, nemôžeme ju nejako politizovať, ale potrebujeme naozaj politické riešenia konečne na tieto krízy, pretože naozaj e, vo svete obrovské e, utrpenie. Áno, klimatické zmeny k tým dochádza, ale to utrpenie ľudí to spôsobujú ľudia a potrebujeme teda politické riešenia. nie môže EÚ iba stále poskytovať pomoc a podporu. My sme sa na túto tému stretli aj so sieťou Voice, to sú mimovládne organizácie, ktoré pôsobia priamo e, v teréne v takýchto krízach a požiadali nás, aby sme mm, týmto vločúcim sa konfliktom alebo krízam venovali väčšiu, väčšiu pozornosť, aby sme našli dlhodobé riešenia. V opačnom prípade sa ich nikdy nezbavíme. Máme tu však kolegov, ktorí majú otázky. Navrhnem otázku a hneď odpoveď, takýto postup a začneme pánom Fronzulikom. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, som veľmi rád, že tu máme nášho ministra. Ja som svoju kariéru začala v 90. rokoch, kedy bol ministrom zahraničných vecí. Žiaľ, reakcia pána ministra bez mikrofónu. Takže ktorý som ja začínal, keď bol minister našich vecí poprvýkrát, teraz je tretíkrát, potom mal na starosti obranu a ďalšie dôležité funkcie v našom štáte. Takže ešte raz vítam vás tu, pán minister, som veľmi rád, že tu máme takéhoto uznávaného diplomata. Po vašom vystúpení by som mal iba jednu krátku otázku. predsedníctvo Rumúnska v Rade. Ako chcete riešiť otázky klimatických zmien v súvislosti s humanitárnou pomocou? To je moja otázka. Ďakujem a želám veľa úspechov nášmu predsedníctvu. Rada by som sa poďakovala aj kolegom, ktorí dnes prišli. Ďakujem. Ďakujeme. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, som rád, že sa takto vidíme. Ja zase blahoželám vám k vášmu mandátu europoslanca. Ja dúfam, že aj po voľbách v máji budete naďalej pokračovať v tejto funkcii, že naďalej budete jedným z aktívnych europoslancov. Inšalách, samozrejme, je to v rukách Božích. Ďakujem pekne za vašu otázku. Veľmi priateľsky ste ju položili, ale je to otázka dôležitá, pretože praktického hľadiska predsedníctvo Rady Európskej únie má naozaj obmedzené možnosti e, riešiť tieto otázky. Čo ja považujem za jedný rozumný postup? Podľa mňa je potrebné vytvoriť prepojenie medzi humanitárnou pomocou na strane jednej a rozvojovou pomocou na druhej strane. Ak naozaj chceme prispieť k riešeniu klimatických otázok, potrebujeme prostriedky a projekty, ktoré umožnia krajinám, ktoré sú menej rozvinuté a sú konfrontované s klimatickými zmenami, ktoré im umožnia odklon ich ekonomík od uhlíkového systému k systémom poháňaným inou energiou, vodnou, slnečnou, veternou a tak ďalej. A naše predsedníctvo teda musí vyslať jasný signál, teda že naša politika na úrovni EÚ je jednoduchá v tom zmysle, že nikoho nenecháme na pospas osudu. A preto musíme naštartovať veľmi živý dialog a preto musíme poskytnúť jasné prísľuby, projekty v tejto súvislosti. Chcel som povedať, že sa to aj deje, napríklad v súvislosti s migráciou. Aj tu máme všetci obavy v súvislosti s migračnými tokmi. Snažíme sa zastaviť migráciu smerujúci na kontinent. Od samotného počiatku Rumunsko upozorňovalo na to, že by sme mali riešiť tie prapríčiny, ktoré spôsobujú migráciu. A tie spadajú do dvoch kategórií. Interné konflikty alebo regionálne vojnové konflikty a klimatická zmena. Preto klimatická zmena pre nás je jednou, jeden z hlavných problémov na zabočenie bezpečnosti týchto krajín a bezpečnosti Európy. Takže podporujeme podporu projektov pre rozvojové krajiny tak, aby tie rizika klimatických zmien boli minimalizované. Sú tu nejaké negatívne správy, ja vám nechcem nejako kaziť deň, ale dozvedeli sme sa v médiách, že sa chystá El Niño tento rok. A toto je naozaj zlá správa. Čo som tým chcel povedať? Zamyslíme sa nad ostrovnými štátmi v Tichomori a inde. Ako to s nimi dopadne v súvislosti s takýmito fenoménmi? Preto, ako som už povedal, budeme podporovať podporu pre takéto krajiny na využívanie mm, ekologických druhov energie a musíme tiež hľadať dohodu na medzernej úrovni na riešenie klimatických otázok celosvetovo. A toto je jedna z mála otázok, kde sa nedajú veci meniť na národnej úrovni. Dokonca ani na regionálnej už nie. Klimatické zmeny sú naozaj globálnym problémom, problémom ľudstva. Takže, ako to vnímam ja v súvislosti s prioritami predsedníctva? chceme zohrávať dôležitú úlohu pri podpore multilateralizmu. A jedna z konkrétnych otázok to je lepšie zapojenie Európskej únie v aktivitách OSN. Je tu kopa vecí, agenda udržateľného rozvoja, agenda 2030 a tak ďalej. A Európska únia musí byť oveľa aktívnejšia na úrovni OSN, aby sme naozaj určovali určité smerovanie medzinárodného úsilia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo pán Guerrero Salom, ktorý je stálym spravodajcom pre humanitárne, humanitárne otázky. E, toto teda on rieši dlhodobo tieto otázky. Takže Enrique, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste dnes prišli sem k nám. Máme už dosť skúseností so schôdami, kam prizývame krajiny, ktoré preberajú predsedníctvo. Viem, že vždy to je veľmi pozitívne, že každá krajina sa veľmi chystá, pripravuje na svoju zodpovednosť počas predsedníctva. Vy nie ste výnimkou. Takže želám vám veľa úspechov do najbližšieho pol roka. Budeme vás naozaj zo všetkých síl podporovať. Je to taký zvláštny čas. V apríli končí tento parlament. Niektorí sa budú uchádzať o znovuzvolenie. Ja nie, neviem, ako je to s Lindou McEwen. Tam je to také dosť nejasné, čo s tým Brexitom bude. Bude, nebude. ale Linda už teda nebude predsedníčkou v ďalšom funkčnom období nášho výboru. Vy ste poukázali na určité konflikty Jemen, Syria, Ukrajina, hovorili ste o prírodných katastrofách, napríklad v Indonézii. Najzaujímavejšie z vašich slov pre nás však bolo, pre mňa však bolo, a teďka sa celých podkladov k rumúnskému predsedníctvu, najzaujímavejšia je eh, tá globálna orientácia a priority tejto súvislosti. A ja s uspokojením konštatujem, že k týmto prioritám patrí, patria aj opatrenia týkajúce sa obmedzenia rizik katastrof, či už to prírodné katastrofy alebo katastrofy iného charakteru. A Dohody so Senami musia v tejto súvislosti byť uplatňované, ako aj všetky prísľuby, ktoré boli prijaté v rámci Cancúnskej globálnej platformy a potom ešte aj ženevské z 13. až 16. mája. A chcel by som vám oznámiť, že diskusie na tému priorit EÚ že sa to už vlastne spustilo v rámci prípravy ženevského, ženevskej platformy. Preto je zaujímavé, že ste hovorili o prevencii rizik a katastrof a že ste hm, teda medzi priority zaradili aj hm, lekárskú, zdravotníckú reakciu, teda že je potrebné v tých najexponovanejších krajinách takéto štruktúry vytvárať z geografického alebo geologického hľadiska exponované krajiny máme na mysli, e, teda krajiny, ktoré sú viac e, vystavené klimatickým rizikám. Parlament viackrát e, vyjadril pochybnosti v súvislosti s takýmto nedostatkom, nedostatkom zdravotníckej infraštruktúry v krajinách ako Sudán, Kongo alebo Stredoafrická republika. A, rád by som požiadal rumúnske predsedníctvo, aby vyvíjalo ďalšie úsilie v tejto súvislosti v uvedených krajinách. Viete aj to, že náš parlament zohrával aktívnu úlohu pri poskytovaní prostriedkov na vzdelávanie detí v krajinách, kde vznikli krízové situácie. Teda my sme znásobili prostriedky na tieto účely. Parlament však zároveň vyjadril želanie, aby do budúcna z tých 6% bolo až 10%, teda celkovej humanitárnej pomoci na tieto účely. A aj tu vás chceme poprosiť ako predsednickú krajinu o podporu. Naozaj ide o tie vzťahy medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou krízy sa naťahujú, trvajú dlho, stáva sa z toho v zásade trvalý stav. A preto vzdelávanie, z neho sa stáva kritická otázka, a chceme naozaj pomôcť lokálnej populácii. A potom ešte ďalšia vec. Vy ste spomínali že sú určité humanitárne práva, teda, že humanitárne právo je základom humanitárnej pomoci. A ja mám obavu, že humanitárni aktéry priamo v teréne sú čoraz ohrozenejší na živote, pretože e, sú často terčom násilia. A toto je tiež problém, ktorý by sme mali rovnako riešiť. A ešte posledná otázka. Eleny Tocharu bola spravodajkyňa. Išlo o nariadenie o zboroch Solidarity. O tom bolo dnes hlasovanie vo výbore a tam odznel ten názor, že tieto zbory Solidarity by sa mali využívať podporne aj v humanitárnych krízach, v prípade krízových situácií. A ešte raz sa vám chcem poďakovať za poskytnuté informácie a ubezpečujem vás, že náš výbor vám bude podporou, teda tak dlho, ako to ešte bude možné z hľadiska funkčného obdobia, a teda teším sa na stretnutie s krajinami AKT v Rumunsku. Ďakujem pekne, ďakujem aj Enrikemu. Áno, tá schôdza bude v marci. To otázka zdravotnej infraštruktúry. Kongo, Demokratická Kongo, e, tam sú obrovské problémy. E, VHO e, má teda obavy s rozšírením eboli. A my sme v úvode tohto funkčného obdobia parlamentu e, zažili krízu eboli. A čo sme sa naučili? Teda krajiny, ktoré mali zdravotnú infraštruktúru, to boli jediné krajiny, ktoré zastavili ebolu, napríklad Senegal, tam veci fungovali, ako náhle niekoho identifikovali, izolovali ho, riešilo sa to. Ale v krajinách s nefunkčným systémom zdravotníctva vznikol chaos a ebola sa šírila a teraz v Demokratickej Kongo takáto, takéto riziko existuje. A Západná Afrika, tam išlo veľa peňazí do nemocných zariadení, ale ako náhle sa tá kríza oficiálne uzavrie, e, tie peniaze odtiaľ vytečú a mm, celé to končí. Takže humanitárna pomoc e, naozaj musí trvalého charakteru, musíme sa ponaučiť e, zo skúseností a prechádzať takýmto otázkam. Takže otázky od Enrico, nech sa páči, pán minister, môžete odpovedať. Ďakujem za vaše otázky. Pokiaľ ide o investovanie, e, redukovanie rizik katastrof, je veľmi to dôležité a preto toto by malo byť jedno z hlavných smerovaní. Tešíme sa na šiestu platformu v tejto oblasti e, v Ženeve. Chceme spolupracovať na príprave repre- reprezentovania EÚ. Myšlienka je taká, mať platformu, zastupujúcu krajiny EÚ budeme podporovať aktivity v tejto otázke. Pokiaľ ide o vzdelanie, no už tak to je veľmi vážna vec. Z tohto pohľadu si myslím, že v niektorých krajinách eh, už sa niektoré kroky vpred e, prezentovali. Navštívil som niektoré e, sírske tábory v Jordánsku. V iných táboroch však e, neprebieha vôbec vzdelávanie. A jedna z dôležitých vecí sa vlastne odrazila v záveroch pokiaľ ide o krízové situácie v novembri. A to vlastne zdôrazňuje kľúčovú úlohu EÚ a členských krajín v tejto dôležitej oblasti. Implementáciu týchto záverov sledujeme, vzdelávanie je dôležité právo a dôležitý nástroj na zabezpečenie dôstojnosti ľudí. Tiež je veľmi dôležitý tá na to, aby sa ľudia neradikovali, aby sa deti neradikalizovali. Ako som už bol povedal, nemôžeme stratiť e, celú generáciu. Pomôžeme členským krajinám koordinovať pokiaľ ide o tretiu konferenciu k bezpečnému školstvu v Španielsku Slovensku ku koncu mája. Taktiež budeme podporovať výsledky tejto konferencie konajúcej sa v Španielsku. Čo ešte by som dodal? Osobitný dôraz treba klásť na rodové e, otázky. A počas nášho predsedníctva treba zabezpečiť dobrý follow-up k záverom rady prijatých v novembri Hovorili ste tiež o Európskej rade. Určite podporíme vaše myšlienky. Je to jedna z hlavných priorít. Vaše rozhodnutie, váš cieľ poskytnúť 10 rozpočtu na vzdelávanie, toto budeme podporovať spoločne s kolegami a budeme sa snažiť všetko potrebné e, urobiť, konzultácie, rozpravy, aby sme mali väčšinu na prijatie takýto návrh. Berie sa tu do úvahy tiež pozícia ďalších krajín. Naďalej budeme spolupracovať priamo s parlamentom, Vy ste boli hnacím e, motorom pri podpore humanitárnej pomoci v EÚ. Ďakujem. The... Ďakujem a veľmi vítame vaše slova o rozpočte. Komisár uh, uh, Stylianides dnes povedal v, v tlačovom ko, uh, komunike, máme najväčší úvodný rozpočet pre humanitárnu pomoc 1,8 miliard eur. Uh, čo sa deje, neprisdelujeme dosť prostriedkov a neskôr e, v roku pridávame. A to vytvára problémy v teréne, keď pre ľudí. Keď sme navštívili severnú Ugandu, e, všímali si utečencov z Južného Sudánu a v januári dostanú prostriedky teda tá tamojšia delegácia, potom trošku viac treba to inak poňať, to financovanie. Nové vlastne e, žiadosti a nové, nové tendre treba vypísovať. Vieme, aká je situácia na juhu Sudán, takže naozaj dúfam, že pochopia ministri v rade význam pridelovania dostatku na začiatok, aby sme dobre použili prostriedky. Pozrime sa potom na viacročné použité prostriedky, keď budeme diskutovať o nových programoch, pretože mimovládky chcú vlastne e, trojročné plánovacie obdobie, nie každoročné plánovanie, každý, každý rok. Mali sme diskusiu v Mali, pokiaľ viem, humanitárna pomoc sa viac prostriedkov je dispozícii na vzdelávanie v humanitárnej pomoci pre dlhodobú rozvojovú politiku. Musíme konať spoločne a poskytovať financovanie tak, aby sa dalo použiť v teréne. Možno bude lepší manažment prostriedkov Elena Teukarus eh, z skupiny EKR. Eleni, skúšaná pracovníčka z humanitárnej oblasti. Mr. Minister, I will speak. Pán eh, minister, pohovorím grečtine. Thank you. Thank eh, you. Ε, θα ξεκινήσω από εκεί που ε, Τελείωσε ο κύριος Γκερέρο για το Ευρωπαϊκό Σώμα. Myslím si, že solidarita, ten, tie, tie zbory solidarity by mohli byť veľmi dobrým nástrojom. My máme povinnosť ukazovať solidaritu tým, ktorí sú zraniteľnejší. Rada by som vám, pán minister, poblahoželal alebo zaželala všetko dobré vo vašej vízii, ktorú ste načotli, je samozrejme ambiciózna, pokiaľ ide o poskytovanie humanitárnu pomoc a je po... a rumúnske predsedníctvo očividne bude sa usilovať v tomto ohľade. Viem, že samotné Rumúnsko má vlastné ekonomické problémy a určite si preto uvedomujete, čo to znamená čeliť takýmto krízam. Pokiaľ ide o otázku pomoci, ktorú máme poskytovať v humanitárnych situáciách, pri humanitárnych krízach, treba e, pokračovať s rozvojovou pomocou. Musíme sa zamerať na skutočnosť, že sú tu vážne krízy, ľudia trpia a Musíme nájsť ľudí so správnymi skúsenosťami, aby sme im pomohli, aby sme pomohli e, dieťaťu, ktoré nemá vodu, e, nemôže sa napiť a práve z tohoto dôvodu si treba uvedomať, že v EÚ máme množstvo e, chudobných ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby na Balkáne, v Grécku a v ďalších častiach Európy. Snažíme sa zvládať e, príliv migrantov, ktorí smerujú do EÚ. Takže majú ťažké, e, ťažké, ťažkú situáciu, ťažké obdobie. Mnohé z týchto populácií e, žijú pod hranicou chudoby, takže θα μπορούσε να πει κανείς Máme tu oblasti v Európe, ktoré jednoducho len e, prežívajú. A veľké rozdiely v Európe medzi krajinami ako takými. Takže ľudia v EÚ trpia. Sú tu takí, ktorí nemajú infraštruktúru. Máme tu palestínskych utečencov taktiež, takisto pásmo Gazy, máme tu Jemen. Keď sa teda pozrieme na vlastnej e, e, susedskú oblasť, musíme zabezpečiť, aby v Jemene nepretrvala situácia, kde zomiera toľko detí. Máme e, pomoc, ktorú zhadzujú lietadla v týchto krajinách to isté možno povedať o Sýrii, Kurdistane, kde sú e, ozbrojené konflikty, ktoré pretrvávajú. Treba smerovať k mieru. prospech týchto populácií a musíme tiež si e, pripomínať situáciu v Líbii obchodovanie s otrokmi. E, ľudia e, trpia, utekajú e, námornou cestou. Musíme mať integrálnu rozpravu o humanitárnych krízach, ktoré existujú na týchto miestach. A to znamená, Mali by sme kombinovať eh, humanitárnu a rozvojovú pomoc. A na záver by som rád vyjadril vyjadrila podporu Euró- eh, Európe a vašej krajine. Viacero krajín tu zaznelo, neviem, či máte nejaké odpovede, pán minister. Eh, Ďakujem, pani Teocharus. Veľmi úprimne vám poviem, že ste oslovili tie najzraniteľnejšie otázky, pokiaľ ide o naše politiky a naše aktivity. Z tohto pohľadu ste hovorili o rôznych e, bodoch migrantov vo veľmi ťažkej situácii kvôli vojnám, e, Jemen, Sýria a tak ďalej. Z tohto pohľadu vám chcem povedať, že jedna z najdôležitejších iniciatív Rumunska bolo vytvorenie v roku 2017 oficiálneho eh, oficiálnej eh, pomocnej eh, agentúry a organizácie poskytujúcej pomoc s cieľom podporiť jednotlivé projekty a financovať ich. A ja som to pochopil tak, že sa zameriavajú na Blízky východ, Severnú Afriku, Čiernomorskú oblasť. Takisto Západný Balkán. Nie je to dokonalé, ale je to špeciálna agentúra, ktorá kombinuje humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc. Minulý rok sme eh, boli v Paríži prijatí na úrovni e, CD už špeciálneho pridelenca alebo vyslanca pre e, oficiálnu pomoc iným krajinám. A treba povedať, že nielen diskutujeme o týchto otázkach, naozaj aj príjmame opatrenia, ktoré povzbudzujú naše inštitúcie v tom, aby sa zapájali do týchto otázok. Pokiaľ ide o utečencov, príjmame ich. Dokonca pred dvoma týždňami e, utečenci z Malty. Situácia sa však e, veľmi nelíši od vašej. Tí, ktorí chcú mať štatút utečenca, nechcú zostať v Rumunsku vnímajú Rumunsko ako tranzitnú krajinu, aby dostali krajín, kde sociálne služby ako Veľká Británia, severské krajiny, Nemecko, kde ten systém je veľmi štedrý. Budeme ich však podporovať a poskytovať im príslušnú perspektívu, ak chcú e, ísť ďalej. Pokiaľ ide o návrh Európs- o európskych e, zboroch Solidarity, je to vynikajúci nápad. Môžeme nájsť rôzne finančné zdroje. A úprimne povedané, e, vážim si snahu rakúskeho predsedníctva, ktoré spustilo túto iniciatívu a čo my môžeme urobiť, snažiť sa dovršiť tento projekt. Sme pripravení na e, posúvanie vpred tejto problematiky a dúfame, že budeme mať možnosť posunúť tento, túto problematiku na trialog s parlamentom a s komisiou ešte počas nášho predsedníctva. A ak máte ešte, ak máte ešte ďalšie otázky, som vám k dispozícii. Ďakujeme. Dnes sme prijali správu pani Teocharus k tomuto fondu e, Solidarity. Možno sa to podarí e, uzavrieť v tomto mandáte parlamentu. Ďalším rečníkom je pán Neuser z, za socialistickú skupinu a potom pán Celer Norbert. Ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli na naše zasadnutie. Ako už zmenili moji kolegovia, ste veľmi skúsený diplomat pre nás, európskych poslancov, je o to jednoduchšie sa jasne vyjadriť. A ja by som chcel hovoriť o tom, čo urobila komisia predtým, než ste sa zhostili a Myslím si, že to nebolo fér takto sa vyjadrovať, pretože hneď na začiatku ste preukázali európskeho ducha v rámci svojho predsedníctva. prejavilo sa to vo viacerých bodoch. Napríklad schôdza AKP v Kotonu za normálnych okolností tam malo byť aktívne rakúske predsedníctvo, avšak oni to odmietli, vy ste sa toho zhostili no a váš, vaša tajomnička tam bola a bolo naozaj obdivohodné pozerať sa na to, čo urobila, ako sa angažovala, v jednotlivých záležitostiach súvisiacich s AKP. Povedali ste, že počas predsedníctva sa pokúsite pokročiť v partnerstve postkotonu. Myslím si, že je veľmi dôležité, že ste toto zdôraznili. Bolo by výborné, pokiaľ by sme mohli, mohli by ste mohli spolupracovať aj s nadchádzajúcim fínskym predsedníctvom, ktorý by sa mohlo podariť dosiahnuť dobré výsledky. Po druhé, ste hostiteľskou krajinou AKP v marci. V Rumúnsku čo tiež neplatí úplne pre všetky členské štáty, pretože v minulosti niektoré členské štáty odmietli už je spolupracovať s našimi partnermi z AKP. A posledná vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je, že ste, myslím, jediná krajina z východnej Európy, ktorá príjma utečencov z Malty, keď prebiehala kríza. Takže toto som chcel zdôrazniť, že naozaj preukazujete európskeho ducha. A že ste si vedomi toho, že musíme spolupracovať najmä s našim partnerským kontinentom, s Afrikou to, čo ste hovorili o humanitárnej politike a rozvojovej politike, tak myslím, že tu máme rovnakú politickú filozofiu, takže ja som naozaj veľmi ďačný, že ste tu a že sa angažujete v európskych záležitostiach. Ďakujem. Ďakujem, Norbert. Nech sa páči, pán minister. Poprosíme mikrofón pre rečníka. Už to funguje. Ďakujem pekne. Veľmi ma potešila vaša otázka. Je to jedna z priorit nášho predsedníctva. Hneď od začiatku sme sa zhostili myšlienky, že jednou z priorít by mali byť závery dohody post-Kotonu. Hovoríme o krajinách Afriky, Karibiku a Pacifiku, ktoré naozaj túto správu od EÚ potrebujú, aby sa mohli pozitívne ďalej vyvíjať. No a z tohto hľadiska naše predsedníctvo príjma povinnosť finalizovať dohodu postkotonu. Jedným z dôležitých bodov v týchto diskusiách je fakt, že sme sa dopracovali k dohode s krajinami AKP a medzi AKP a EÚ. A teda tá dohoda znela, že dohoda post-Kotonu by mala byť rozšírená zohľadňujúc prvky programu 2030 OSN, aby sme mali právny rámec na ustanovenie tejto dohody postkotonu. Je to naša ambícia a naozaj otvorene by som chcel povedať, že sa budeme v tejto dohode aj naďalej angažovať. Máme rokovací mandát od rady a urobíme čo bude v našich silách chceme finalizovať dohodu postkotonu počas nášho predsedníctva. Času bolo dosť, 6 kôl rokovaní a teraz sa naozaj musíme sústrediť na to, aby sme napísali tú dohodu. Ďakujem. Ďakujem, pán Celler za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán minister že ste nám k dispozícii na takúto diskusiu o cieľoch vášho predsedníctva rady, pokiaľ ide o otázky rozvojovej politiky. Dovolte mi, aby som sa vám a vašej vláde poďakoval aj ja, že vy ste po dlhom čase poprvýkrát ako predsedníctvo rady zvolali parlamentné e, zhromaždenie AKT EU do svojej krajiny a už ste aj spomínali, že sa sadzujete za pokračovanie dohody z Kotonu. Ja počúvam, že nie všetky členské štáty mm, sú takéhoto postoja, preto by som vás chcel poprosiť, aby ste využili svoj vplyv ako predsedníckej krajiny na tieto účely. Ten čas beží. Rok 2020 eh, je konečným rokom súčasnej dohody z Kotonu a pokiaľ ide o ďalšie dohody, napríklad dohody o hospodárskom eh, partnerstve, že tam téma um, ľudských e, práv vždy obsahuje referenciu na dohodu z Kotonu, pretože naši africkí partneri často neboli ochotní do tých nových dohôd o hospodárskej spolupráci e, takúto klauzulu zapracovať, akceptovali iba odkaz na dohodu z Kotonu. Čiže ak nebude žiadna následnícka dohoda Kotonu, ktorá bude mm, reprezentovať e, aj hodnoty všeobecných ľudských práv. V takom prípade e, sa tu môžeme vystaviť veľkému e, riziku. A ďalšia vec, to je stále stará požiadavka parlamentu, e, že na kotonu dohody napojené európske zdroje, Európsky fond, že má byť súčasťou európskeho rozpočtu. Komisia sa teda otvorila tejto myšlienke. aj tu počúvam, že sú členské štáty, ktoré to chcú znova zvrátiť. Mňa by zaujímalo, aké je vaše stanovisko, aký je váš postoj. A ešte sa vrátim k dohode Kotonu. Práve preto, že ste spomínali tie ostrovy v krízových situáciách v Pacifiku, Karibiku. Um, týka sa teda klimatických zmien a rizik s nimi spojených. A práve tieto krajiny majú obavy v tej súvislosti, že doterajší formát spolupráce EU a AKT sa prerozdelí uh, v zmysle istej regionalizácie a že jednotlivé členské štáty, uviedol by som ako príklad moju vlastnú krajinu, moju vlastnú vládu, uh, tam je také riziko, ktoré sa budú koncentrovať v rámci regionalizácie viac práve na Afriku a ostatné doposiaľ v kotonu obsiahnuté e, časti sveta budú takýmto spôsobom vynechané. Takže ešte raz e, vás chcem poprosiť v rámci vášho predsedníctva Eh, je to ešte zo pár mesiacov, aby ste sa zdávali za to, aby tento formát nadalej fungoval v tejto forme, aby téma ľudských práv sa nevytrátila, ale zostala podstatnou súčasťou zmluvy. A tie prostriedky, ktoré doteraz boli v Európskom fonde, to je taký tieňový rozpočet, by som to nazval, aby sa konečne dostali aj tieto prostriedky pod parlamentnú kontrolu a boli súčasťou európskeho rozpočtu. A ešte ďalšia vec, ktorú chcem povedať, musia byť účelovo viazané, ísť iba na tú formu rozvojovej pomoci e, nikam inám. Čiže to ring fencing, anglické slovo, je tu kľúčové. Ďakujem. Thank, thank you. goes a little bit beyond. Ďakujem, to už ide trošku nad rámec humanitárnej pomoci. Neviem, či pán minister má toto všetko na starosti, ale určite to pozná. Ďakujem pekne, pán Celer. Oceňujem, že ste otvorili túto tému. Včera večer som sa rozprával so zástupcami rady, ktorí sa venujú konkrétne tejto téme. No a zaznamenal som, že sú tu naozaj isté problémy s príspevkami pretože eh, prerozdeľovanie rozpočtu to prinesie určite na pôdu parlamentu. Nebude sa financovať tak ako doteraz z tej istej časti výdavkov. Máme možnosť to ovplyvniť a propagovať túto myšlienku. Patríme k tým, ktorí sa pokusia dosiahnuť konsenzus na európskej úrovni zhodu, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. Myslím, že nie je možné, aby sme to dosiahli ešte počas nášho predsedníctva, keď sa berieme do vahy, že naše aktívne obdobie bude trvať iba 3 mesiace, pretože druhá polovica bude určená európskym voľbám, ale čo môžeme a chceme urobiť je nastaviť si nejaké všeobecné podmienky, pokiaľ ide o budúci rozpočet EÚ. No a druhý prístup je taký, že komisia by to chcela mať adoptované, prijaté, pardon, koncom roku 2019 alebo niekedy v druhom pol roku. Hovoril som o tom aj s komisiou, aj s radou, a ich zaujíma táto myšlienka súvisiaca s financovaním krajín AKP a Kotonu. Budeme naďalej pracovať na základe mandátu rady a pokúsime sa v najvyššej možnej miere prispieť k rokovaniam s kolegami z AKP. Ako som už povedal, je to jedna z našich priorít pre nadchádzajúce obdobie, aj keď je to len 3,5 mesiaca, ste urobíme, čo bude v našich silách, aby sme sa dopracovali k riešeniu. Viem, že je tam veľa krajín, ktoré majú prepojenie na jednotlivé členské štáty EÚ, e, peniaze tam plynú rôznymi kanálmi, ale myslím si, že nastal čas na naozaj veľmi jasný rámec ustanovenia tohto, tejto dohody. Pán minister, viem, že sa stretnete aj so zastupcami, že ste sa stretli so zastupcami Africkej únie. Náš výbor zostavil špeciálny pozorovateľský výbor a monitorujeme dohovor Kotonu a pokrok v rokovaniach. Čiže my tiež rokujeme s komisiou, s pánom Mimicom. Treba však povedať, že tu je nedostatok jasnosti na strane EÚ, pretože tu máme africkú stratégiu, AKP stratégiu, AKP, západná africká stratégia predstavuje celú Afriku, vrátane Severnej Afriky, ktorá zase spadá pod našu politiku susedstva. Veľa ľudí sa pýta, ako to všetko poprepájať a um, myslím si, že by bolo dobre toto v budúcnosti vyriečiť, pretože niektorí Niektoré európske štáty chcú pracovať s celou, Euró- e, pardon, celou Afrikou, niektoré len s časťou. Každopádne treba to vyriešiť a karibské a štáty a štáty Pacifiku sa cítia možno trošku zanedbané v časoch, keď nás potrebujú, pretože je tu naozaj problematika klimatických zmien, ktoré čelia. Sú to naši spojenci, aj pokiaľ ide napríklad o výstupy z Parížskej dohody. Na to netreba zabúdať. Ešte by sa kolegovia chceli niečo opýtať. Ak nie, tak ešte ja mám jednu vec. Je to praktická záležitosť. Aby e, ste na to nezabudli. Európsky dvor auditorov vypracuje štúdiu o mimovládnych organizáciách. My sme sa s niektorými z tých mimovládok stretli tesne pred Vianocami. Veľké európske na mimovládky zamestnávajú miestne mimovládky a dvor sa pýta, či je to transparentné, či sa dá zabezpečiť, že to financovanie ide tam, kde má, čo je na mieste. Myslím si, že e, mimovládky nás žiadali, aby sme zohľadnili ich náročnú situáciu, v ktorej operujú v týchto krajinách. Napríklad, keď poskytujeme pomoc sírským utečencom v Sýrii, e, nemôžu tam ísť európsky zamestnanci mimo vládok. Musia zamestnať miestných e, ľudí, ktorí pracujú pre mimovládky a tí tam môžu ísť. Alebo ďalší typ problému, myslím, že aj Enrique tam bol. Niektoré naše zákony proti terorizmu a proti praniu špinavými peniazmi tiež e, komplikujú život e, mimovládnym organizáciám na mieste, pretože je potom komplikovanejšie posielať peniaze do niektorých krajín, ako napríklad Južný Sudan či Eritrea. Preto musia títo e, zamestnanci mimovládok ísť s hotovosťou desiatky tisíc dolárov majú a s tým e, chodia po ulici, čiže samozrejme sa z nich stávajú ciele. A preto občas dobrý zámer v jednom zákone, napríklad zabránenie prania špinavých peňazí, môže mať negatívny dopad v iných oblastiach. Niektorí ministri o tom vedia, ale nemyslím si, že sa o tom diskutovalo na úrovni rady. Mali by sme sa ubezpečiť o tom, že náš bankový systém e, chápe, nakoľko je náročná práca e, humanitárnych pomocníkov a že by sme im mali v maximálnej možnej miere vyzústretí a, e, a, pokiaľ ide o takéto praktické záležitosti. Áno, ďakujem. Ľudia, ktorí pracujú v nevládkach v Syrii či v Jemene, tak je pravda, že tie bankové transfery nefungujú A všetci sa pokúšajú zo všetkých síl pokryť tie potreby. Sú tu dve dôležité organizácie, Kohata a Kodev. Majú minulý týždeň zasadli spoločne na úrovni rady a my spolu s radou pripravíme závery o tom, ako by tieto mimovládky mali financovať svojich spoločníkov. Áno, napríklad členské štáty nejako majú nejaké prevádzky v týchto členských štátoch a oni si tam určite nejakým spôsobom zasielajú peniaze, takže možno, že takto by sme mohli vyriešiť e, tú situáciu a nie je to, že by jednotliví zamestnanci museli prinašať veľké sumy peniazy do týchto krajín. Veľmi ma to prekvapilo, keď sme o tom hovorili. Možno, že by sme mohli požiadať komisiu aj, aby sa na to pozrela poriadku, kolegovia, pokiaľ už nikto nemá na pána ministra otázky, tak vás môžeme prepustiť 10 minút skôr, než sme e, si mysleli. O pol druhej máme obec s koordinátormi. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a veľa šťastia do vašho pracovného obdobia.